Okay, colleagues, uh, please um, take... Kolegovia, usadte sa, prosím, aby sme mohli začať. Vítajte po letnej prestávke. Som rád, že vás tu všetkých vidím. Kolegovia, začíname so stretnutím. Kolegovia, oznámenia, bude ich viacero, len čo ma začnete počúvať. Agenda dnes ráno, program dnes ráno. Ďakujem, Tomas, hovorí pán predseda. Dnes ráno bude, budú oznámenia o zmenách v programe a potom budeme hovoriť o kríze utečencov a migrantov. Mm, skúsime sa na to pozrieť v časovom horizonte, na to, čo sa deje a vaše poznámky budú vítané. Formálne oznámenia týkajúce sa programu. Zmeny v programe na schválenie nový bod 4.1. stav trialogov o posilnení istých aspektov prezumcie neviny. To bude o 9.20, pretože už teraz máme skos. Pokúsim sa zrýchliť veci. Bod 6, to je hlasovanie o návrhu správy o mobilizácii nástroja flexibility, čo sa týka Talianska a e, Grécka. To sme museli odložiť. Potom hlasovanie o návrhu správy o bezpečnom používaní bezpilotných systémov bod 7 sa bude riešiť pred bodom 5 a body 11 a 12, to znamená e, exekutívny riaditeľ Frontexu, pán Legery, príde až na budúce stretnutie, pretože je v súčasnosti v Grécku z dôvodov, ktorý, ktoré kolegovia ešte chápu, takže nemohol dnes prísť, príde len čo bude môcť na nasledujúce stretnutie. A dá nám podrobné aktualizovanie situácie predniesie. No, kolegovia, kolegy, chcem spomenúť teraz o pár vecí, ktoré sa týkajú krízy. Viem, že sa chcú poslankyne a poslanci vyjadriť na budúcu stredu bude príhovor o stave únie, kde budú určite hlavne tieto veci, ale pred týmto príhovorom konferencia predsedov sa dnes má rozhodnúť, či budúci týždeň dáme na program v Štrásburgu dodatočnú rozpravu o kríze utečencov. Do 12. dnes sa to rozhodne. Ďalej, v tomto výbore koordinátori sa rozhodnú v pondelok, tam bude stretnutie koordinátorov v pondelok, aké dodatočné prvky chcú ako reakciu na krízu, ako reakciu na všetky tie ďalšie záležitosti, ktoré vyvstali. A toto stretnutie bude v pondelok. Chcem pripomenúť kolegyňam a kolegom, že aj 14. tu bude stretnutie GAG a na prípravu bude ešte zasadnutie koordinátorov. Hlasovanie budúci týždeň o relokačných mechanizmoch. Chcem zabezpečiť priestory. Povedali nám, že musíme pripraviť sa na medzinárodné stretnutie LIBE a budeme hovoriť o stave o pozícii rady, stanovisku rady, o relokačných mechanizmoch ale e, chcem zabezpečiť, aby koordinátori zvládali tento proces. Je dôležité, aby naše, náš výbor metodicky a opatrne starostlivo zvážil naše rozhodnutie v týchto veciach, pretože je to veľmi dôležité pochopiť, že máme pred sebou dôležitú správu o migrácii 15. septembra sa udejú dôležité kroky e, v rámci tejto správy. 23. septembra ďalšie kroky smerom k vypracovaniu tejto správy, takže tieto dôležité rozpravy nesmieme odsúvať. Ja som si dohodol, dohodol stretnutie s komisárom budúci týždeň a s komisárkou a všetky ďalšie stretnutia, o ktorých, e, o ktorých budete informovaní včas, sa dozviete nedá sa dostatočne zdôrazniť, aký dôležitý je, aká dôležitá je táto téma. Poslankyne a poslankyne jednotlivo, poslanci sa zaoberajú týmito témami vo svojich domovských krajinách aj v parlamente. Takže ak má niekto nejaké ďalšie oznámenia týkajúce sa programu, nech sa páči. Chce ešte niekto pred prijatím programu zmeneného sa vyjadriť k programu Cornelia? Ja by som rada e, niečo e, povedala, ale možno to až e, potom po schválení programu. Mne to je jedno, môžem to aj urobiť teraz. Dobre, takže teraz. Bolo by dobré, keby ste to urobili teraz, pretože ja by som o tom diskutoval teda o utečencoch potom. Takže nech sa páči teraz. Myslím, že je dobré že e, sa teraz dohodneme na postupe hneď na, zač- na začiatku. Myslím, že nemáme teraz čas na to, aby sme si teraz e, vzájomne robili výčitky v členských štátoch. To nám nepomôže. Myslím, že tú eskalovanú situáciu e, v oblasti učeneckej krízy predeskatovať v pokoji a vecne tie obrázky, ktoré sme cez leto sledovali vo všetkých členských štátoch, aj u nás v Nemecku, teda horiace azylové domy, demonstrácie proti uchádzačom o azyl. Hm, tam máme obrovské problémy. A, ale nejde len o jednotlivé krajiny. Áno, najprv niektoré krajiny sú akoby v e, centre pozornosti, Grécko a tak ďalej, ale e, my e, čelíme e, e, e, výčitkám, ale to nám nepomôže. To, čo potrebujeme, je vecná diskusia. Musíme hovoriť o konceptoch, musíme hovoriť o zhode, o jednote, ktorú potrebujeme v parlamente ako EÚ. A musím povedať, že sú tu naliehavé veci, ktoré musíme okamžite riešiť. To sa týka predovšetkým detí, ktoré sú v katastrofálnej situácii a hovorím, že tu musíme prijať veľmi rýchle opatrenia. Naša skupina podporuje, aby sme e, budúci týždeň mali ďalšie diskusie a e, podporujeme návrh predsedu nášho výboru, aby sme ako koordinátori, a to je moja prozba, aby sme ako koordinátori v pondelok e, mali diskusiu o našich predstavách, ako chceme pokračovať v ďalších mesiacoch. A chceme sa dohodu na následovných témach, a to je teda moja žiadosť, potrebujeme analýzu e, celkovej situácie utečenskej krízy, vrátanie okamžitej pomoci a opatrení EÚ až po finančné otázky, o ktorých musíme hovoriť, tie sú potrebné, aby sme zlepšili situáciu v krajinách. No a potrebujeme diskusiu o európskom zákonodárstve. Mm, kancelárka v Nemecku povedala, že e, e, systém Dublin je problematický, no, o tom musíme hovoriť. No a to tretie, zachovanie e, svojho pohybu. Teda e, toto vlastne predostrieme a prosím, aby e, sa k tomu pripojili aj ostat, koordinátori ostatných skupín, aby sme mali predstavu a mohli o tom diskutovať. Ďakujem, Kornelia. Poprosím ďalších kolegov, aby boli tiež disciplinovaní a predniesli svoje návrhy až na stretnutie koordinátorov v pondelok, pretože aj o 9.30 máme termín, ktorý musíme dodržať a ďakujem pripravíme sa na stretnutie v pondelok. Teraz oznámenia predsedu pravidlo 205, potvrdenie odporúčaní koordinátorov. Nasledujúce správy boli pridelené pánovi Lópezovi Aguilárovi. Kódex únie k vízam, boj proti podvodom. Ďalej, pani Silvia Ivon Kaufmann dos, bola nominovaná za spravodajkyňu k téme návrh e, právnej normy Európskeho parlamentu a rady na novelizovanie EC 1683-1995 a Teresa Jiménez Becerril Barrio bude spravodajkyňou k rozhodnutiu rady k e, veľmi chemikálií s veľmi dlhým názvom, ktorý sa ani nepokúsim prečítať, pretože to máte vo svojich poznámkach. Písomne to bude asi najdlhšia, najdlhší titul, najdlhší návrh správy, aký kedy kto videl. A ďalej, pán Michael Bonny bude spravodajcom k ďalšej vedeckej téme s dlhým názvom a k ešte jednej téme je to rozhodnutie rady k k opatreniam, ktorými dostať pod kontrolu ďalšiu chemikáliu, ktorú máte písomne uvedenú. Pani Sophie Indveld bola spravodajkyňou nominovaná za, na správu z vlastnej iniciatívy Mechanizmus EÚ k demokracii, právnemu štátu a základných právach, potom Jan Filip Albrecht, Albrecht odporúčanie k Európskej komisii o rokovaniach o dohode o službách TISA. Pán Michael Bovany ďalej bol nominovaný za spravodajcu k digitálnemu jednotnému trhu a pán Udo Vojt, spravodajca k legislatívnemu rámcu v digitálnej oblasti. E, tieto odporúčania koordinátorov schváluje výbor. Ďakujem. Čo sa týka hlasovania, navrhujem, aby ste hlasovali elektronicky oba, e, obom. Pripravte si elektronické kartičky. To je len pripomienka na 9.30, kedy začne hlasovanie. Ďalej by som vám chcel povedať e, informácie aktualizované k trialógom. Pani Katarína Činiči k prezentácii súčasného stavu smernice k deťom, ktoré sú podozrivé z trestných činov. Katarína, prosím vás, mohli by ste nás informovať, ako vyzerá trialog v tejto téme. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. 14. Sme mali, 14. júla sme mali štvrtú schôdzu trialógu, ktorá bola prvou počas luxemburského predsedníctva. Chcela by som poďakovať predsedníctvu za spoluprácu, ktorú prejavilo hneď od začiatku a za to, že sa tejto téme venovali. V tejto téme sa budeme snažiť nájsť riešenie tomu, aké stanovisko má parlament zaujať, aké riešenie má parlament k definitívnemu textu a to čo najrychlejšie, pretože nádej e, tu existuje, že sa nám podarí dopísať tento text do ešte na jeseň tohto roka, ale ešte počas tohto predsedníctva. Konštruktívny prístup všetkých e, k trialógu bol podporený vynikajúcou prácou e, počas technických zasadnutí. Tieňoví spravodajcovia takisto prispeli. Všetkým ďakujem za to, čím prispeli. E, nebudem sa teraz podrobne odborne vyjadrovať o tom, čo, o obsahu tejto problematiky. Poviem len o tom, o čom sme sa dohodli. Sú tu procesné záruky pre deti obvinené alebo podozrivé v trestných konaniach. Obvinenie v trestnom konaní pre e, maloletého, toto je dosť zložité v prípade, že je, pretože niekedy je ťažké určiť vek dieťaťa. Našli sme veľa informácií k tejto téme a zároveň potom riešenie, ako potrebné informácie posunúť ďalej obvinenému, a to podľa jednotlivých krokov v tomto procese, bez toho, že by sme zahlcovali dieťa všetkými možnými právami, ktoré sú v každej fáze iné a obvinené dieťa sa môže hájiť odvolávajúca na tieto práva. Ďalej sme hovorili o hodnotení E, subjektu. To je dôležitý prvok, pretože nám to umožňuje, aby sme zistili, aké opatrenia môžeme uplatňovať pre, pri maloletých. Diskutovali sme o lekárskych vyšetreniach e, naozaj intenzívne a do hĺbky. Je tu stanovisko rady, ktoré bolo proti návrhu parlamentu. Návrh parlamentu rozširoval právo aj na lekárskú správu. My sme odstránili referenciu odkaz na lekárskú starostlivosť a staranie sa o toto dieťa, ale dospeli sme k dobrému kompromisu, pretože sme potvrdili princíp, že malolety ktorý ešte nedovršil plnoletosť, neplnoletý, E, má právo na širšiu lekárskú pomoc, nie len na urgentné ošetrenie, takže tu sme tiež dospeli ku kompromisu. Podľa mňa sme vo fáze, kedy definujeme kompromis si pri niektorých článkoch sa snažíme sa dostať ku kompromisoch, napríklad pri článku o špecializovanovej príprave všetkých, ktorí pracujú v tejto oblasti ktorí pracujú v trestnom konaní s neplnoletými deťmi. Okrem toho sú tu dva kontroverzné body. Právo na advokáta a vymedzenie aplikácie tohto nariadenia. S uvedením typológie zločinov ja však verím, že pri spolupráci takú, ako, ako preukázalo luxemburské predsedníctvo, sa nám podarí aj pri týchto bodoch dosiahnuť dobrý kompromis a dotiahnuť text do konca. To je všetko z mojej strany. Som vám k dispozícii, ak máte akékoľvek otázky a ak potrebujete niečo ďalšie objasniť. Ďakujem. Ďalšie budeme hovoriť o tretích krajinách od tých, čo sa chcú usadiť e, z tretich krajín v EÚ za účelom napríklad štúdia. Cecilia Wikstrom nám k tomu povie aktuálne informácie. Ďakujem pekne, pán predseda. Dobré ráno všetkým prajem. Som rada, že som späť. Mm, dúfam, že ste mali pekné leto, najmä vy, pán predseda, pretože jeseň bude pre nás všetkých naozaj ťažká, takže je dobre všetkých e, vidieť okolo mňa, ktorí sú v dobrej nálade. 16. júla sme mali štvrtý trialóg o študentoch a výskumníkoch, ktorí prichádzajú z tretich krajín a bol to prvý trialog počas luxemburského predsedníctva. E, konal sa v dobrej pracovnej atmosfére, spolupracovali sme výborne a všetky tri inštitúcie sú odhodlané si sfinalizovať e, túto záležitosť do konca tohto roka. A keďže sme všetci presvedčení, že táto problematika bude naozaj prínosom pre budúcnosť každého členského štátu, a podporíme zároveň konkurencieschopnosť Európskej únie. E, dovršíme to úspešne. Hovoríme tu ešte o rozsahu aplikácie. O tomto treba hovoriť počas nasledujúceho dialogu, pretože to je citlivá záležitosť. Podarilo sa nám zhodnúť na bodoch, ktoré sa týkajú aplikácie alebo žiadosti o víza, prezentovanie dokumentov v oficiálnom jazyku, proces predschvaľovania, dostatočné zdroje, pre osobu, ktorá aplikuje, ktorá žiada o túto študijnú alebo výskumnú stáž, transparentnosť. Naozaj toto všetko bolo dovršené úspešne. Čo sa týka článkov, na základe ktorých môžu odmietnúť alebo neobnoviť pobyt, mm, dosiahli sme napredovali sme, dosiahli sme istý pokrok, ale ešte stále sú problémy v článku napríklad 18.2f. Členské štáty budú môcť, ak táto osoba sa rozhodne zostať e, na iné ciele než tie, ktoré sú indikované. Lenže parlament verí, že toto je príliš široká aplikácia a nemôžeme akceptovať takýto výklad. Ďalšia diskusia bude potrebná, ktorá sa týka testov pracovného trhu a intramobility pre študentov. Niekoľko dní po trialógu som bola na neformálnom stretnutí z KIFA v Luxemburgu. Hovorila som neformálne so zástupcami rozličných členských štátov, podľa mňa 8, sa, ak sa dobre pamätám, 8 stretnutí so zástupcami vlád členských štátov EÚ. Bola to veľmi dobrá príležitosť hovoriť s členskými štátmi EÚ, aj pre mňa osobne, pretože mám teraz Luxembursko ešte radšej a najmä Schengen. E, koncom septembra sa bude konať ďalšie stretnutie. Teším sa naň a teším sa, že budeme v tejto problematike spolupracovať s mojim tímom, s tieňovými spravodajcami, s ktorými som mala až doteraz veľmi dobrú spoluprácu a taká hádam zostane až do konca. Ďakujeme. Ďakujeme, Cecília. Kolegovia, prosil jeden poslanec o slovo, ale podobne ako pri ostatných správach o trialogu nechcem v tejto fáze žiadne otázky, pretože o 9.30 máme hlasovanie a musíme dovtedy završiť e, to, čo potrebujeme dovtedy si prerokovať. Na programe nemáme správu o trialógu od pani Grisbeck, ktorá je správodajkyňou k smernici o prezumpcii neviny. Natali, prosím ťa, môžeš nám poskytnúť nejaký krátky, krátke rezume k tomuto trialógu? Ďakujem, pán predseda, ďakujem. Dobrý deň prajem všetkým. Takže vítam <clears throat> vás všetkých teraz po dovolenkách. A pokiaľ ide o trialóg ohľadne prezumcie neviny, v novembri 2013, asi si spomínate, komisia E, zverejnila celý balík, ktorý okrem iného obsahuje aj túto smernicu. V decembri minulého roku Rada prijala svoj všeobecný prístup, schválila ho ohľadne tejto smernice a nedávno práve náš výbor schválil tento text a hlasoval sa väčšinou za. Pokiaľ ide o trialog, atmosféra je veľmi dobrá z hľadiska rokovaní u všetkých. A zaznamenali sme pokrok v kľúčových otázkach v tohto textu. A rozhovory pokračovali aj ďalšími dvoma trialogmi, apríli a v máji, počas lotišského predsedníctva a touto cestou chcem poďakovať za angažovanosť v tejto téme. Takže nebudem zachádzať do detajlov. Ehm, ohľadne všetkých 14 článkov tejto smernice, ale e, najprv sme sa venovali článkom 1 až 5. Tam sme urobili pokrok a dosiahli sme viacero e, dohôd, najmä v článku 3, kde ide o aspekt prezumcie neviny a aj ohľadne článku 2, to sa týka obdobia, alebo predbežného obdobia uplatňovania tejto smernice. A potom článok 5, dôkazné bremeno. A to bolo tiež prebrané. Ďalej hovorilo sa aj o článku 4 z hľadiska jurisdikcie. Ďalej sa začalo v júli vlastne opäť pracovali na tejto téme počas luxemburského predsedníctva. Pokračovali sme ďalšími článkami a v článkoch 6 a 7 sme urobili pokrok. A tieto rokovania ale sú ešte dosť obtiažné, hlavne pokiaľ ide o článok 6 a aspekty prípustnosti alebo neprípustnosti dôkazov, to je článok 10, a potom ešte e, možnosť e, súdiť niekoho v neprítomnosti, to je článok 8, čiže tam ešte na tom treba popracovať. Ale e, som vďačná za efektívne a kvalitné vstupy aj zo strany tieňových predstaviteľov. Pokiaľ ide o článok 7, tam ešte budeme sa mať tieto veci prebrať. E, čiže ostávajú ešte tri články e, dosť otvorené. No prepáčte, že sa venujem aj týmto podrobnostiam technického charakteru, hneď takto z rána, ale rada si to s kolegami preberiem, ak bude o to záujem. Ďakujem. A ďakujeme, Natali, že práve preto hovoríme o trialogu, aby sa dalo o týchto veciach diskutovať, ak je to potrebné. Takže ešte raz ďakujeme a ďakujem aj kolegom, ktorí si vypočuli túto správu o trialógu. Ďakujem vám všetkým trom za ozaj náročnú prácu, ktorú vykonávate na tejto téme. Prepačte, prosím, e, vidím, že tu je troška hluku v sále, asi to súvisí s tým, že sa blížime ku hlasovaniu. Poprosím, utište sa v sále. Všetko budeme hlasovať elektronicky, takže poprosím, pripravte si svoje hlasovacie karty. Má tu niekto, je tu niekto taký, kto nemá kartu so sebou? Dobre, zdá sa, so, že každý má, takže o chvíľočku začneme. Kolegyne a kolegovia, ak ste pripravení, môžeme pristúpiť ku hlasovaniu a začali by sme hlasovaním o bezpečnom používaní systému ďalkového pilotovaných lietadiel, známych ako bezpilotné prostriedky civilného letectva. Ste pripravení alebo ešte nie? Aha, ešte nie teda všetci. Takže mikrofón ostáva zapnutý. Ste pripravení, prosím? Ste pripravení hlasovať Dá sa, že každý už je pripravený. Vidím, že ľudia, ktorí sa ešte pohybujú po sále, eh, poprosím, aby sa usadili, aby sme mohli hlasovať. Poprosím, usaďte sa, aby sme mohli začať hlasovať. Ďakujem. Takže pristupujeme k hlasovaniu. Takže Kompromis 5. Otvárame hlasovanie. Á, prepáčte, čakám na svoju kartu a zahrňte ma medzi kolegov z S plus D, zo skupiny socialistov. Prepačte, nemám u seba kartičku, ale už, už mi príde každú chvíľu. Dobre, hovorí pán predseda. Želá si ešte niekto niečo povedať? Dobre, takže ideme ďalej. Aha, takže musíme začať znova. Ospravedlňujem sa vám, kolegovia. Začíname ešte raz. Počkám, kým budú všetci pripravení. Takže opäť začíname. Má každý svoju hlasovaciu kartičku? Ste pripravení hlasovať? Dobré ráno, Frank. Hovorí pán predseda. Otvoríme hlasovanie. Zdá sa, že nie každý hlasoval. Ešte raz Poprosím, buďte prítomní a majte pri sebe svoje kartičky a prosím, hlasujte. Teraz otvárame hlasovanie. Kompromis 5. Hej. Začíname hlasovať. Znova. Teda končím hlasovanie ku kompromisu 5. Prijaté. Kompromis 6. Otváram hlasovanie. Ospravedlňujem sa. Pozmeňujúci návrh 23. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Kompromis 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je schválený. Kompromis 7. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je schválený. Kompromis 8. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 9. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 10. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 11. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 12. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 13. Otváram hlasovanie. Hm? Prebieha hlasovanie. Nech sa páči. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 14. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 15. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 53. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 16. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Úvodné ustanovenia. Kompromis 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 2. Prvá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Druhá časť kompromisu 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 4. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Máme ešte pozmeňujúci návrh 17 aj 12. Otváram hlasovanie. Je to 17? Pýta sa pán predseda. Pardon, je to 12. Opravuje sa pán predseda. Čiže k 12. končím hlasovanie schválené. A teraz 17. a je to ústny pozmeňujúci návrh. Týka sa to legitimity. Hm, takže otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. A ešte aj 18. Dobre, takže 18. Otvárame hlasovanie. Končím hlasovanie. Ospravedlňujem sa kolegovia a kolegyne. Zopakujeme si 18. Otváram hlasovanie ku pozmeňujúcemu návrhu 18. Končím hlasovanie. Schválené. Takže záverečné hlasovanie otváram. Nech sa páči. Končím hlasovanie. Schválené. Blahoželáme pani spravodajkyni. Teraz, eh, kolegyne a kolegovia, prejdeme rovno, ešte raz teda blahoželáme pani spravodajkyni a prejdeme ku eh, pozmeňujúcim návrhom ohľadne rozpočtu. Začneme pozmeňujúcim návrhom 5916. Päť, deväť, jedna, A kde je problém, prosím? Pýta sa vám predseda. Dobre, tak začneme, hádam, nie? Dámy a páni, budeme pokračovať, prosím. Takže 5, 9, 1, 6, otváram hlasovanie. Kde je problém? Pýta sa opäť pán predseda. Práve vysvetľujú pánovi predsedovi, že sú tu vlastne dva hlasovacie zoznamy. Prepáčte, dámy a páni, asi tu máme troška zmetok. Začíname hlasovaniami o pozmejúcich návrhoch ku rozpočtu. Hej, to je ten hrubší zoznam. Hej? Takže začíname budgetary amendments, hej? Tým zoznamom. Máte už ten zoznam v ruke? Dobre. Takže koľko ste vraveli? 5, 9? Boli dá, no, hlasy zostali. Takže opäť, hovorí pán predseda, dúfam, že máte všetci ten správny hlasovací zoznam. Je to dôležité nechcem nejak tlačiť na pílu, poďme pokojne. Dúfam, že máte všetci ten správny zoznam. Takže, pozmeňujúci návrh 5916. Otváram hlasovanie. Aha, už sme ho aj zavrali. Môžeme to vymazať, prosím vás. A opakovať. Čo sa dalo? Čo sa stalo? Dá sa to vymazať? Hovorí pán predseda. Dobre. Takže teraz končíme to hlasovanie. Schválené. Ďalej 5, 9, 1, 8. Otvárame hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 5, 9, 4, 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Ďalej 5, 9, 4, 7. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 5919. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Ďalej 5, 9, 8, 7. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Ďalej 5991. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Ďalej. 5986. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. ďalej, pokračujeme číslom 5972. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Ďalej 5938. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz e, máme kompromis A. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Ďalej 5, 9, 2, 2. 5, 9, 2, 2. Otvárame hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Ďalej 5983. Otváram hlasovanie. 5983. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 5982. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Ďalej 5, 9, 2, 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Ďalej 5924. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Ďalej. Kompromis B. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 5, 9, 7, 0. Otváram hlasovanie. 5,9,7,0. Otváram hlasovanie. Takže pre presnosť 5970. Hej. Všetci ste to našli? Dobre. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Ďalej pokračujeme návrhom 5979. Otváram hlasovanie. 5979. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Ďalej 5940. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Ďalej 5945. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 5, 9, 6, 8. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 5, 9, 8, 8. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Ďalej 5989. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Ďalej. 5926. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Ďalej, 5949 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Pokračujeme kompromisom C. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Ďalej 5951. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 5952. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Ďalej 5953. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je schválený. Ďalej 5990. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Ďalej. Päť deväť nula štyri. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Ďalej. 5954. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Ďalej návrh 5969. Eh, Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Ďalej. 5955. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Ďalej. 5, 9, 5905. Otváram hlasovanie. Ospravedlňujem sa, kolegovia. Malo to byť 5928, nie 5905. Čiže 5928 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Ďalej 5929. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Ďalej 5942. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 9, 4, 3, otváram hlasovanie. Päť, deväť, štyri, tri. Hej, končím hlasovanie. Zamietnuté. Ďalej, 5, 9, 4, 4. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Ďalej 5, 9, 5, 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Ďalej pokračujeme. Aha, tým sme dospeli k záveru tohto zoznamu. Ako to vyzerá. Takže, dámy a páni, pokračujeme teraz ďalším hlasovacím zoznamom. Eh, spravodajské pána Niedermanera. Pozmeňujúci návrh 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Tiež je to zamietnuté. Návrh číslo 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Návrh číslo 4. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. zamietnuté. Návrh číslo 5. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Návrh číslo 7. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Na číslo 8. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Návrh číslo 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté Pozmeňujúci návrh 9. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh číslo 10. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Návrh číslo 11. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je schválený. Ďalej, kompromis A. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Hej? Je to kompromis A. Končím hlasovanie. Schválené. Teraz ideme na odsek 5. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. A, pardon, ospravedlňujem sa. Je to zamietnuté, hovorí pán predseda. Ďalej, odsek 5, pozmienujúci návrh 16 a 17 sú identické, takže otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 19. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 18. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh číslo 20. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Návrh číslo 21. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 22. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je schválený. Ďalej, návrh 23. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 24. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Ďalej. Návrh 25. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Návrh 26. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je schválený. Na číslo 27. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Návrh 28. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Návrh 29. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Záverečné hlasovanie. Nech sa páči. Otváram hlasovanie. Môžete hlasovať. Končím hlasovanie. Veľmi veľkou väčšinou je materiál prijatý. Blahoželáme pánovi spravodajcovi Niedermüllerovi. Ďakujem vám, kolegyne a kolegovia. Tým končíme hlasovanie. Thomas Čidovský has got a short... Tomáš Čidovský má krátke oznámenie. Kolegyne, kolegovia, Ďakujem vám, ospravedlňujem sa. Chcem povedať, že e, e, e, vysloviť vďaku Petrovi Nermilovi a on má dnes narodeniny. Prajem mu všetko najlepšie a v tvojom jazyku. Thomas, that was very elegant. Thank you very much. To bolo veľmi milé a elegantné. Ďakujem. I propose again to, uh, to organize uh, a keep working group after the... Colleagues, um, if we could... Colleagues, if we could please... Kolegyne, kolegovia, prosím, usadte sa. Musíme pokračovať v našom programe. Bol by som rád, keby sme prebrali celý náš program dnes do poludnia. Chcem vás poprosiť, Teda tí, ktorí chcete zostať na zasadnutí na zvyšok programu, prosím, usadte sa. Ak chcete e, diskutovať, tak e, e, v zadnej časti sály. Ďalší, ďalšie body programu 13 až 19. Kolegovia, prosím, svoje diskusie presunte E, ďalší bod sa týka dvoch aspektov našej vizovej politiky, teda reciprocita s niektorými tými krajinami. E, ide o e, e dokument 2575, ide o liberalizáciu víz a uľahčenie najmä pokiaľ ide o Západný Balkán. A tiež správy o pokračujúcej situácii vo vzťahu k Gruzínsku a Ukrajine. No a potom si vypočujeme správu komisie. E, ak teda e, sa utišíte, tak, <laughs> tak ich budeme počuť, ale zdá sa, že nikto nemá záujem. Kolegovia, prosím, utište sa. Teda na záver si vypočujeme názor komisiu, pokiaľ ide o e, dohodu e, s Kolumbiou a Európskou úniou. Prosím, ak chcete sa rozprávať, tak vonku. Teda nakoniec e, e, dohoda o tom, že parlament by mal byť informovaný o všetkých e, fázach dohody. E, e, dohoda s Mauric komisiom, eh, pokiaľ ide o vydávanie podozrivých osôb, a či správna informovanosť parlamentu je nevyhnutná pri ďalších postupoch. Takže prosím, eh, chcem eh, upozorniť, že právo parlamentu byť informovaný nie je obmedzené ja teda chcem udeliť slovo najprv zástupcom komisie. Oni nám e, poskytnú informácie o vývoji a potom budeme mať možnosť na e, diskusiu. Z komisie je tu pán Nielsen, pán Palman a sú tu obaja, dobre. Takže kto by chcel prehovoriť ako prvý? Ďakujem, pán predseda. Som zastupca oddelenia pre vízovú politiku a je tu pán Nielsen, ktorý má na nás odpovednosti ďalšie témy. Ja k vám budem hovoriť o reciprocite vízovej politiky a tiež medzinárodných dohodách. Ak by ste dovolili, tak najprv podám krátky úvod o reciprocite víz a o medzinárodných dohodách a potom pán Nielsen bude eh, hovoriť o liberalizácii víz. Takže reciprocita víz. Ako viete, eh, máme tu schválený revidovaný eh, mechanizmus reciprocity. Bolo to schválené ako revidovaný dokument v decembri 2013 v parlamente a v rade a E, ide o dosiahnutie väčšej e, solidarity a e, možnosť rýchlejšie reagovať. Mechanizmus funguje následovne. Každých 6 mesiacov komisia buď príjme implementačný akt o pozastavení vízovej výnimky, e, pokiaľ ide o e, príslušníkov tretich krajín, ak teda ide o e, požiadavku víz tretej krajiny, alebo komisia musí prijať správu, ktorej vyjadrí, prečo neprijala implementačný akt a kde vysvetľuje, prečo považuje Ehm, pozastavenie tej výnimky nebolo primerané na e, tú dobu. Každých 6 mesiacov sa podáva táto správa ehm, a po 24 mesiacoch e, musí komisia e, prijať delegovaný akt o pozostavení vízovej výnimky pre krajiny, ktoré stále požadujú vízu pre členské štáty tento mechanizmus začal fungovať v apríli 2014, kde bolo vydané oznámenie eh, v prípadoch nereciprocity a komisia dostala oznámenia od piatich členských štátov Bulhársko, Chorvátsko, Cyprus, Polsko a Rumunsko a tieto prípady nereciprocity e, e, sa týkali piatich e, rozličných tretich krajín. Austrálie, Brunei Dar es Salaam, Kanada, Japonsko a Spojené štáty. Takže od apríla 2014 začala plynutá lehota a to viedlo ku prijatiu prvej správy v oktobri 2014 a teda to, čo sme robili vlastne v tomto období. E, boli to trojstranné e, stretnutia, v ktorých boli členské štáty, tretie krajiny, ktoré sa to týkalo a e, komisia členského štátu, kde sme diskutovali o opatreniach na zlepšenie situácii, najmä pokiaľ ide o výmenu informácií a o zlepšení vizovej politiky a teda e, snažili sme sa vlastne príjmať tieto členské štáty ku vízovej výnimke. Na pozadí e, tohto sme prijali prvú správu v oktobri 2014 a následne sme prijali druhú správu v apríli 2014. E, žiaden z týchto členských štátov nepožiadal o pozostavenie výnimky pre tieto tretie krajiny Takže teraz sa blíži oktober 2015, to je ďalší termín. Takže je to možno dobrý moment na to, aby sme sa pozreli na to, kde sa nachádzame a aká je situácia, pokiaľ ide o e, tie pokračujúce prípady nereciprocity. Dobrá správa je, že tieto prípady nereciprocity v prípade Brunaj boli e, vyriešené, ale zlá správa je, že pokiaľ ide o Kanadu a Spojené štáty, tieto prípady sú stále na stole a môžem to povedať otvorene, je málo pravdepodobné, že by niektorý z týchto prípadov bol vyriešený do apríla budúceho roka, keď e, príde na rad vlastne delegovaný akt. Pokiaľ ide o Spojené štáty, eh, tak oni majú v legislatíve samozrejme veľmi prísne právne podmienky pre e, e, zapojenie sa do programu vízových výnimiek. Jedna z podmienok je e, počet odmietnutých víz. V Spojené štáty to majú na úrovni 3 a tie členské štáty, ktoré sa to týka, teda Bulharsko, Rumunsko, Cyprus, Chorvátsko a Polsko, nedosahujú tento prach a je málo pravdepodobné, že sa podarí e, znížiť alebo dosiahnuť e, e, túto podprahovú hodnotu pred aprílom 2015. Pokiaľ ide o Kanadu, je to podobné. Hoci Kanada to nemá vo svojom práve zakotvené, využívajú určité kritéria, majú kvantitatívne kritéria a jedno, jedno z tých kritérií je tiež počet odmietnutých víz No a potom e, e, e, porušenie imigračných pravidel. Oni rátajú priemer za obdobie troch rokov a členské štáty, týka sa to Rumunska a Bulharska, za obdobie troch rokov musia byť pod tým právom, ktorý stanovuje Kanada. A aj tu je málo pravdepodobné, že tieto dva členské štáty budú schopné e, dosiahnuť tento e, prach pred, prach e, pred aprílom budúceho roka. Takže toto je situácia, v ktorej sa nachádzame a preto je veľmi pravdepodobné, že do apríla 2015 komisia bude musieť konať prijatím delegovaného aktu, kde budeme musieť zaviesť vízovú požiadavku pre Kanadu a Spojené štáty. Chcem pri tejto príležitosti otvoriť e, jednu tému alebo upraviť vašu pozornosť e, na jednu tému a bol by som rád, keby ste si prečítali tie dve správy, ktoré sme už schválili, kde sú tieto e, otázky podrobne vysvetlené. Týka sa to prípadu vízovej požiadavky, ktorú zaviedlo Japonsko pre držiteľov dočasných pasov z Rumunska. A otázka je v tom, a to je aj v týchto správach, ktoré som spomenul, či to naozaj spadá pod rozsah pôsobnosti revidovaného recipročného mechanizmu. My sme o tom diskutovali s e, členskými štátmi a tiež v Rade, ale vzhľadom na skutočnosť, že Európsky parlament je kolegislátorom, e, tiež sme chceli počuť e, názory parlamentu prv, ako komisia príjme záverečné rozhodnutie. Či toto je prípad, ktorý by mal byť pokrytý e, mechanizmom reciprocity. Nechcem sa púšťať do dôvodov, prečo komisia e, prikláňa k jednému alebo druhému riešeniu, lebo na to nemáme teraz čas. Ale chcem upozorniť tento výbor na túto tému a e, rád by som počul vaše E, názory na e, túto konkrétnu otázku. Ďakujem. Ďakujem. Chcem sa spýtať, že kde došlo k tým meškaniam, ale myslím, že sa na to častočne zodpovedali. Takže, e, kolegovia, kolegyne, poslanci, máte otázky na komisiu? Mhm. Takže Chceli ste z komisie obaja eh, prehovoriť? Pýta sa pán predseda. Áno, ďakujem pán predseda. Eh, ja by som si dovolil prezentáciu k Gruzinsku, Ukrajine a k Balkánu, ak by to bolo teraz možné. Pre Gruzinsko máme tam dialog v oblasti víz. Začal sa až v roku 2012 akčný plán liberalizácie toho dohodol vo februári 2013. Gruzinsko na tom pracuje odvtedy a my monitorujeme a podporujeme zo strany komisie. Posledné správy, teda druhá správa o pokroku napredovaní bolo, bola publikovaná v roku 2014 a u, u, hovorilo sa tam, že je možné završiť túto prvú fázu pretože legislatívny rámec sa už završil a potom je možné prejsť k implementácii. 8. mája 2015 bola prijatá ďalšia správa, ktorá hovorila o implementácii v Gruzinsku podľa rozličných porovnávacích parametrov. Máme k tomu písomné informácie z Gruzinska, takisto na v teréne, na mieste sme sa boli pozrieť spolu s odborníkmi z rozličných členských štátov EÚ. Záverom sa v tejto správe hovorí, že napredovanie Gruzinska je významné a odráža odhodlanie Gruzinska napredovať vo všetkých oblastiach, ktorých sa porovnávacími parametrami merajú, meria jeho, meria jeho výkonnosť, mnohokrát dosiahli ciele alebo takmer dosiahli ciele. Čiastočne sa dosiahlo v oblasti azylovej, pašovaní ľudských bytostí, boju proti pašovaniu ľudských bytostí a korupcie. Toto bolo iba čiastočne dosiahnuté, tieto oblasti. Preto budeme pokračovať v monitorovaní a podpore Gruzinska. Budúca správa sa bude publikovať do konca tohto roka. Už sme začali na tom pracovať. V lete sme mali sériu zasadnutí s gruzinskými organizáciami, ktoré väčšinou sme ich chválili za vynikajúcu implementáciu, alebo sme im nastavovali zrkadlo, v akej fáze sú a budeme e, Takisto sme im hovorili, čo sa bude diať koncom mesiaca, čo e, sa bude hodnotiť. Do konca tohto roka by sme radi publikovali správu k vynikajúcim výsledkom na základe porovnávacích parametrov, parametrov v Gruzinsku. Ukrajina. Dialóg začal v roku 2008, akčný plán sa dohodol v roku 2010. Ukrajina je v druhej fáze liberalizácie víz, ten istý deň sme prijali piatu správu o pokroku Ukrajiny, takisto 8. maja 2015. Súhrnom napredovanie Ukrajiny bolo pozoruhodné, najmä berúc do úvahy mimoriadne okolnosti, v ktorých interne aj externe sa Ukrajina nachádza a čeli výzvam, ale sú tu viaceré oblasti, v ktorých musí Ukrajina ešte zintenzívniť svoje úsilia a odhodlanosť dosiahnuť reformy. Viaceré porovnávacie parametre sú už dosiahnuté alebo takmer dosiahnuté alebo čiastkovo dosiahnuté, čiastočne dosiahnuté, čo si myslím, že je dobrý znak pre napredovanie Čiastočne sa splnili ciele iba pri migrácii a azyle, boju s organizovaným zločinom, pašovaní ľudských bytostí, v oblasti ľudských a občianských práv a boja proti korupcii. Tam sa ciele dosiahli iba čiastočne. Tento proces je podobný ako ten, o ktorom som hovoril v prípade Gruzinska. V lete bolo niekoľko stretnutí, evaluačné misie začali v teréne tento týždeň v Ukrajine a v septembri pokračujeme a ďalšia správa o pokroku Ukrajiny sa bude publikovať podobne ako správa o Gruzensku ku koncu tohto roka. Posledná vec z mojej strany, piata správa o situácii s postliberalizáciou vízovou na Západnom Balkáne. Máme dve fázy v roku 2009 a 2010, kedy bola zrušená vízová povinnosť pre všetky občanov Balkánu s výnimkou Kosova. Komisia monitoruje situáciu v úzkej spolupráci s Frontexom a organizáciou EASO. Všeobecné poznámky. Ehm, dopad liberalizácie víz bol pozitívny pri cestovaní, pri integrovaní regiónu do Európy. Po druhé, využijem túto príležitosť a možno vám poviem trošku viac o číslach za rok 2015. Nebudem hovoriť o podrobnostiach e, k čísel, ktoré už boli v správe. Je to e, rýchlo sa pohybujúci cieľ. A tretia vec, táto správa hovorí o záležitostiach, ktoré sa týkajú Západného Balkánu, ale nezaoberá sa otázkou toku utečencov, napríklad sír, sírčania, ktorí cez Balkán prúdia do Európy. To nie je obsahom tejto správy. Čo sa týka občanov Západného Balkánu, možno by som mal proporčne venovať pozornosť menšiu týmto záležitostiam ako kríze utečencov, ktorá nás momentálne zaplavila. Celkové trendy sú bohužiaľ negatívne. V roku 2014 bol ďalším rokom, kedy sa zvýšil počet žiadateľov o azyl zo strany obyvateľov západného Balkánu, 17 tisíc e, žiadostí celkovo, najmä, člen, najmä zo štátov, ale to nie je nič nové, e, Nemecko, Francúzsko, Švedsko a Belgicko, tam mierili žiadatelia o azyl v roku 2015. Prvá polovica čísla sa stále zvyšujú za prvých 5 mesiacov. V roku 2015 už máme 33 tisíc žiadostí. V porovnaní s tým obdobím roku 2014 je to dvojnásobok viac ako dvojnásobok. Nový trend v tomto roku je zvýšenie počtu Albáncov ktorí sú teraz najväčšou skupinou spomedzi rozličných národností na západnom Balkáne. Predtým to bolo vždy najviac Srbov, teraz sú to Albánci, ktorí sú na čele najpočetnejšej komunity, ktorá sa chce vysťahovať zo západného Balkánu. Čo sa týka členských štátov a schvaľovania týchto žiadostí o azyl, je to naozaj len zlomok percenta vo všetkých členských štátoch EÚ. Je to naozaj znepokojujúci trend, treba ho obozretne monitorovať, monitorovať a máme tu aj odporúčania, ako krajiny západného Balkánu sú povzbudzované, aby pomáhali lepšie a podporovali lepšie minority vo svojich krajinách, aby posilnili štruktúrálnu spoluprácu s členskými štátmi EÚ, zintenzívnili úsilia do zatknúť alebo rozložiť e, gengy, ktoré pašujú ľudí. Čo sa týka základných ľudských práv, mať informačné kampane o tom, aké má človek práva pri cestovaní po Európe. Takisto sme sa vysporiadali s odporúčaniami, ktoré tým členským štátom EU, ktoré sú najvi, najväčšími cieľmi, aby E, zefektívnili svoj proces poskytovania víz a začali lepšiu spoluprácu s krajinami Západného Balkánu. Ďalší krok, ktorý je len v prípravách, je e, zoznam bezpečných krajín pôvodu, ktorý sa rozšíri o krajiny Západného Balkánu. V súčasnosti sa na tomto zozname pracuje. Toľko z mojej strany, ale som k dispozícii na každé ďalšie vaše otázky ku ktorejkoľvek z týchto správ. Predseda, ďakujem. E, ja mám hneď otázku. Bude mať azyl, azylové udelovanie e, povolenie na pobyt dopad na to, ako sa vyvinie situácia na Západnom Balkáne? Kolegovia, máte otázku k, ku konkrétnym oblastiam, ktoré sa tu pertraktovali. Najprv Kolumbia. V júni bola dosiahnutá dohoda ako to vyzerá v súčasnosti? Situácia, aby sme mohli schváliť pokračovanie? Má niekto nejaké názory k tejto veci? Ak nie? Má niekto nejaké stanoviska? Ak nie, tak prejdeme k vízovej liberalizácii. A potom uzatvoríme tento bod. Ja nemám až toľko čo povedať. Budeme hovoriť e, s členskými štátmi o týchto záležitostiach. Ako viete, existuje mechanizmus, kedy členské štáty môžu upovedomiť komisiu, aby spustila mechanizmus suspenzie, ale zatiaľ sme nedostali žiadnu takúto požiadavku o pozastavení liberalizácie víz zo strany členských štátov EÚ. Máme stretnutia, naplánujeme ich na jeseň aj s krajinami Západného Balkánu, je to veľmi pravdepodobné, to je súčasná situácia. Ďakujeme, hovorí predseda. Výbor bude ďalej sledovať tieto záležitosti. A čo sa týka Kolumbie, má niekto niečo? Ďakujem za slovo. Kolumbia tiež patrí mne. E, máme regulovanie víz od roku 2011. Toto bolo novelizované v maji 2013. A čo, a pokiaľ sa týka o presun 19 krajín na zoznam bezpečných krajín, sú tam malé karibské ostrovy, ostrovy v Tichomori, sú tam Spojené arabské emiráty, je tam Peru, je tam Kolumbia a v máji 2014 bola táto zmena adoptovaná spolu zákonodarcami. Bezvizový styk a ne, nepotrebnosť víz sa takisto bude riešiť následne po prijatí tohto dokumentu. Komisia má smernice o rokovaniach so 17 z týchto 19. Kolumbia je trošku niečo iné, k tomu sa vrátim neskôr, ale zo 17 krajín už máme smernice k rokovaniu zo smer- z rady a od jesene od jesene 2014 minulého roku sme podľa týchto smerníc začali rokovať s príslušnými krajinami. Medzi tým sa už veľmi rýchlo mnohé uzavreli. Posledná informácia bola zaslaná 27. marca 2015 do tohto výboru. Generálny tajomník to poslal, kde sa hovorí, že budú rokovania. Tuto len tak Spomínam Dominika Grenada, Sveta Lucia, St. Vincent, San Mal, Timo Leste, Trinidad a Tobago, Spojené Arabské Emiráty, Vanuatu. Všetky tieto e, už boli uzavreté, dohody existujú, tieto problematiky sú završené. Budeme mať predbežné žiadosti k týmto dohodám už ku dňu podpisu týchto dohôd. Komisia bola informovaná o stave veci, čo sa týka týchto rokovaní. Môžem vám teraz povedať, že všetky dohody boli medzi tým podpísané a teda platia, sú v praxi. Ale ešte máme niekoľko vecí, v ktorom musí parlament vydať svoj súhlas. Peru a Kolumbia patria do inej kategórie, pretože boli dodané až v poslednej chvíli k návrhu komisie a je tu tlak z mnohých členských štátov EÚ aj z ďalších krajín, z ďalších e, organizácií, že Peru a Kolumbiu pridať k tomuto pozmeňujúcemu návrhu bola jedna z podmienok, ktorú komisia pri posudzovaní týchto krajín si žiadala položiť ako podmienku, ale komisia musí ešte stále e, po vyhodnotiť, či je možné pristúpiť k nejakej forme regulácie víz pre tie krajiny, ktoré chcú bezvizový styk, či nejaký krôčik smerom k bezvizovému styku sa urobi. Komisia e, prišla k záveru, že i keď sú problémy s drogami a organizovaným zločinom v Peru a Kolumbii, celkovo komisia usúdila, že tieto krajiny tiež možno dostanú bezvizový styk Roko, tí, čo rokovali, tiež dostali informácie od ďalších štyroch krajinách. Na jar tohto roka sme začali rokovať a to viedlo k iniciovaniu dvoch dohôd v júni, pred júnom, pred summitom CELAC v Bruseli, ale Peru a Kolumbia tešíme sa na formálny podpis Komisia príjme budúci týždeň návrh nariadenia rady na podpis a završenie týchto bezvizových dohôd. Samozrejme sú to ešte ďalšie ostrovy, ďalšie krajiny. Je to však v rukách v rady prijať tieto nariadenia k tomu, ako podpísať dohody, alebo že ich treba podpísať a potom bude všetko aplikované v praxi od dňa podpisu. Toľko z mojej strany k týmto medzinárodným dohodám a som rád, budem veľmi rád vám k dispozícii, ak poslankyni a poslanci tohto výboru si to budú želať. Um, Ďakujem pekne. Ešte Fernando sa chcel vyjadriť. Áno, e, pán predseda, konkrétne k tomuto bodu. Ak dovolíte, e, vyjadrím sa k Peru a ku Kolumbii, pretože áno, niektorí členovia výboru boli veľmi aktívni e, pri inštalovaní e, príslušných dokumentov ohľadne Kolumbia a Peru v rámci e, rokovaní o vízach. Ale zatiaľ nemajú ďalšie informácie, nič sa neaktualizovalo doposiaľ a podľa rozhodnutia súdneho dvora v prípade Mauritius je jasné, že Európsky parlament má právo na to, aby bol pravidelne informovaný presne o týchto otázkach, ale aj o iniciatívach jednotlivých zaangažovaných inštitúcií. A práve preto chcem e, mať väčší prehľad aspoň o odhadovanom kalendáre, teda kalendári, kedy vstúpi do platnosti toto politické rozhodnutie ktoré, myslím, výbor Libe podporil. Ide o politiku liberalizácie víz vo vzťahu Kolumbii a k Peru. A možno aj ďalšie krajiny sa budú uchádzať o takýto status, o takýto štatút. Čiže pokiaľ tieto dve krajiny, Peru a Kolumbiu, radi by sme vedeli viac z hľadiska kalendára. Takže na nedávnej konferencii v júni, ktorá sa konala, bol to summit EU a latinskoamerických krajín, tam e, by som chcel povedať, že komisia ešte v tejto súvislosti neinformovala parlament, e, teda neboli poskytnuté aktuálne informácie v dostatočnej miere. E, preto by som bol rád, keby v tejto veci dopracovať k nejakému jasnému náhľadu na časový aspekt, na kalendár. Hej? Či kedy odoznejú nejaké pripomienky alebo komentáre ohľadne krokov, ktoré treba podniknúť, aby sme mali nejaký jasný cieľ z hľadiska časového. Kedy sa odhaduje z hľadiska toho kalendára? Kedy príde ten deň, kedy naozaj táto dohoda vstúpi do platnosti. Ďakujem. Myslím, že niečo práve z toho, čo ste sa pýtali, kolega, to súvisia aj do rozhodnutia rady. Ešte Mari Kristína, potom Astrid a potom to zhrnieme. Mari Kristýn, nech sa páči, otázka alebo vyjadrenie. Myslím, že je to veľmi dôležité práve aby sme mali takéto pravidelné výmeny názorov na tieto témy. Takže pokiaľ ide o túto správu, no, čakali sme na to, čo sa pripravuje a práve mnohí si myslíme, že sa na to hľadí ako na hotovú vec. A aspoň sa dá predbežne predkladať, že to tak je. Ale... Takže ten zoznam 17 je dosť zvláštny katalóg, tak povediac, a obávam sa, že podporujeme liberalizáciu víz do určitých zaujímavých turistických destinácií, aby sa viac menej uľahčil život pre európskych turistov. Napríklad e, do zoznamu sa pridali aj Spojené Arabské Emiráty, treba. A teraz hovoríme o Kolumbii. Takže napadá ma otázka teda ohľadne toho časového rámca. Či je to zase hotová vec a že jednoducho sa tu parlament obchádza. Ak e, to správam, e, správne chápem, tak práve ten e, summit SELAC je v pozadí tohoto úsilia. Hlavne vo vzťahu ku obchodovaniu s drogami, o čom sa tu hovorí. A pritom tam sa mnoho nezmenilo. Ďakujem, Mari Krastín, hovorí predseda. A samozrejme, e, vážime si e, túto výmenu názorov, ale tieto body sme zaradili do programu rokovania, lebo aj v súvislosti s článkom 208 rokovacieho poriadku musíme byť informovaní o týchto dôležitých veciach ako parlament. Preto musíme túto procedúru absolvovať. A z času na čas, aj keď vás možno nie veľmi zaujímajú všetky detaily, ale predsa len je to súčasť procedúry. A musíme takto postupovať. Vážené kolegyne a kolegovia, a poprosíme, keby ste kolegovia z komisie reagovali na to, na čo vyjadrili poslanci Európskeho parlamentu. Áno, ďakujem, e, pán predseda, a ďakujem aj za otázky. Poprvé, tá otázka kalendáru, kedy to vstúpi do platnosti ohľadne tých dohôd s Kolumbiou a Peru. Už som povedal, komisia príjme návrh e, rozhodnutie rady a to bude 14. septembra, potom to pôjde opäť do rady a tam sa to musí schváliť. A keďže vlastne už každý súhlasí s tým, že e, dôjde ku oslobodeniu od výzovej povinnosti, nakoniec to bolo schválené aj tu v parlamente, myslím, že by nemalo byť ťažké dospieť k tomu rozhodnutiu. Možno už v prebehu októbra e, dosiahneme pokrok a s tými oboma krajinami nájdeme ten správny dátum, kedy sa podpíšu dohody, pretože potom na samite Selak e, sa texty len parafovali, takže bude potrebný podpis a myslím, že to bude podpísané do konca tohto roku. A možno to bude zatiaľ len predbežné, prvne sa to uzavrie úplne. Z hľadiska kalendára obvykle sa stáva, že niečo treba rátať aj s nepredvídanými okolnosťami ale ja viem, že náš generálny tajomník prišiel aj na toto fórum ešte eh, pred niekoľkými mesiacmi a práve aj v súvislosti s Peru aj Kolumbiou informoval výbor v tom čase o oslobodení od vízovej povinnosti. Okrem toho poslal aj list, to bolo na jar tohto roku, takže si myslím, že celkovo eh, váš výbor E, je dostatočne informovaný a ak komisia e, o niečom rokuje, tak je samozrejme povinnosťou, že váš výbor má byť informovaný o tom, ako prebiehajú rokovania. A v tomto zmysle samozrejme budeme aj naďalej informovať e, váš výbor. Nakoniec aj dnes sme tu za týmto účelom a náš generálny sekretár samozrejme bude aj listom informovať o tej najaktuálnejšej situácii vo vzťahu k týmto dvom krajinám. Teda ide o to, aby váš výbor bol informovaný o aktuálnej situácii. Samozrejme, my sme vždy pripravení a radi sem prídeme na váš výbor, aby sme vás poinformovali o čomkoľvek, čo sa týka vizovej politiky. Určite ešte na tú tému prebehnú diskusie, je to dôležitá téma a my sme pripravení poskytnúť vám podrobné informácie v každej chvíli. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem. A ďakujem teda všetkým, kto sa vyjadrili k tejto téme. Ďakujem. Tým sme vlastne dospeli k záveru dnešného programu rokovacia, rokovacieho a a pardon, ešte tu bod rôzne. Želá si niekto vyjadriť sa do bodu rôzne? Ak nie. Takže 14. septembra a 15. septembra budú ďalšie zasadnutia nášho výboru. Zatiaľ končím zasadnutie. Dovidenia.